Okay, colleagues, if everybody... Dobre, kolegovia, prosím, zaujímite všetci svoje miesto. Čaká nás dlhé hlasovanie. O chvíľu začneme. Well, can, can we try... Takže vyskúšame si naše hlasovacie zariadenie či funguje všetko správne, takže prosím, usaďte sa. Že by som požiadala všetkých, aby sa usadili a poslanci môžu hlasovať. Hlasujte, prosím. So, we're doing a test vote, colleagues. Skúšobné hlasovanie, aby sme si overili, že všetko funguje správne. Hlasujte. Everybody's voted, the vote's closed. And it's working perfectly, so thank you very much. Hlasovanie ukončené a zdá sa, že všetko funguje tak, ako má. Ďakujem pekne, tak ešte raz vás požiadam, aby ste sa usadili. OK, sorry, we're, we're now on... Yeah, if people could take, take their seats. Usadte sa. Toto je spoločné zasadnutie. Nebudú hlasovať len členovia výboru pre rozvoj. Dúfam, že budeme mať dosť miesta pre našich hostí z výboru pre ženské práva. Vítame vás a dám vám trochu viac času, aby ste sa usadili. Majú všetci poslanci miesto? Rada by som požiadala e, personál, aby to vyriešil, aby zaistili, že všetci poslanci majú kde sedieť. Thank you. Takže dúfam, že všetci poslanci sú usadení a môžu hlasovať. Nie. Rada by som požiadala zamestnancov, aby usadili poslancov, aby mohli hlasovať. Okay, we can maybe make sure... Dobre, takže myslím, že všetci sú už usedení a môžeme začať. Dobre, takže toto je spoločné zasadnutie, spoločné hlasovanie spolu s výborom pre ženské práva. Ja nemám žiadne oznamy. Je to bod 13 programu výboru pre rozvoj to hlasovanie o implementácie spoločného dokumentu, kde tu o akčný program. Ja a pani Švica sme spoločne spravodajkyne pre oba výbory. Pani Švica, chceli by ste niečo povedať? Nie, tak ja by som chcela poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili práce Snažili sme sa prijať kompromisy, nebolo to vo všetkých prípadoch úspešné, ale ďakujem za všetky snahy všetkým zamestnancom, ktorí tak intenzívne pracovali. No a začneme s hlasovaním. Prvý eh, návrh 49 za, proti, zdržali sa, to si overíme. Takže kontrola, hlasujte prosím elektronicky. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. No, bolo to prijaté. Prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 48, 48 za, adopted. So. Yeah, but it was adopted. That falls. 48 falls. Uh, yes, falls. So 50. 50, sorry. Takže, pardon, pozmeňujúci návrh 50. Pozmeňujúci návrh 50 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz pozmeňujúci návrh 57 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí. 58 za, proti, zdržali sa prijatí. 59 za, proti, zdržali sa prijatí. 61 za, proti, zdržali sa prijatí. 62 za, proti, zdržali sa prijatí. 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 65 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 63 za, proti, zdržali sa. To si overíme. Hlasujte prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. E, 63 bola bezpredmetná. Áno, máte pravdu, je to bezpredmetné kvôli kompromisu. 68 za, proti, zdržali sa prijatí. 69 za, proti, zdržali sa prijatí. 70 za, proti, zdržali sa prijatí. 71 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí. 78 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 80 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 82 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 85 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 86 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 87 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 88 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 89 za, proti, zdržali sa, to si overíme, myslím, že to bolo zamietnuté. Áno, v každom prípade to bolo zamietnuté, dobre. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijatí. 91 za, proti, zdržali sa, prijatí. 94 za, proti, zdržali sa, to si overíme, 94, hlasujte prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Bol prijatý. Oddelené hlasovanie o 95. -ke. V štyroch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť za, proti, to si overíme, druhú časť si overíme, hlasujte prosím. Pozmeňujúci návrh 95, druhá časť. Hlasovali všetci, hlasovanie je ukončené, bolo to schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa, to si overíme. Tretiu časť. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. Štvrtá časť za. Proti. Nezdržali sa. To si overíme. Štvrtú časť si overíme. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. Kompromis 22 za proti, zdržali sa prijatí. 97 za, proti, zdržali sa prijatí. Aha, preskočil som kompromis, takže vrátime sa ku kompromisu Y, Y, Y. Ten nad pozmeňujúcim návrhom 97. Kto je za kompromis Y, Y, Y? Za proti. To si overíme, tento kompromis. Hlasujte, prosím. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené a bol prijatý. 98, 98 za, proti, zdržali sa, prijatý. 99 za, proti, 99 za, proti, zdržali sa prijatí. 100 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 105 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4y Môžeme na budúcej označiť len číselne tie kompromisy, prosím vás. Takže 4 y. Takže kto je za tento kompromis, proti, zdržali sa, to si overíme, hlasujte prosím. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. A bolo to prijaté. K 107 za. Proti zdržali sa prijatí. 108 za. Proti zdržali sa prijatí. 110 za. Proti zdržali sa zamietnutí. 111 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 114 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh, oddelené hlasovanie o pozmeňujúcu návrhu 115, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, to, tú druhú časť si overíme, druhú časť pozmeňujúce návrhu 115. Hlasujte prosím, hlasovali všetci, hlasovanie ukončené, prijatý. Teraz sa návrh 117 za, proti, zdržali sa, prijatý. 118 za, proti, zdržali sa, prijatý. 119 za, proti zdržali sa. Takže 119 už je bezpredmetný, takže prejdeme na kompromis 23. Kompromis 23 za, proti zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 120 za, proti zdržali sa. To si overíme. Hlasovali všetci o pozmeňujúcom návrhu 120. Hlasovanie je ukončené a bol zamietnutý. 122 za, proti zdržali sa zamietnutí. 127 za, proti zdrhali sa zamietnutí. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatí. 129 za, proti 129 si overíme. Hlasujte, prosím. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 130 v viacerých častiach, teda v dvoch častiach. Prvá časť, pozrieme sa návrh 130 za, proti, zdržali sa prijatá. Druhá časť eh, za, proti, to si overíme. Druhú časť pozmúce návrhu 130. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. 131 za, proti, zdržali sa kontrola. 130 si overíme. Hlasujte. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené No, bolo to zamietnuté. 132 za. V dvoch častiach. 132 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. Druhá časť za. To si overíme. To druhú časť si overíme. Hlasujte prosím. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté. 133 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 137 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatí, pozmeňujúci návrh 138 za, proti, zdržali sa 138 si overíme, hlasujte prosím. Hlasovali všetci, hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 139 za. Proti sa. Prijatý. 143 za. Proti. To si overíme. 143 si overíme. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 144 za. Proti to si overíme, 144 si overíme, hlasujte. Hlasovanie je ukončené a bolo to prijaté. 140 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 146 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 148 za, proti, zdržali sa prijatí. 149 v dvoch častiach. Prvá časť, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za. Druhú časť si overíme, hlasovanie otvorené, ukončené, bolo to prijaté. 152 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 157 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 156 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijatí. ...159 za, proti, zdržali sa 159 si overíme, hlasujte. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. 165 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 166 za, proti, zdržali sa 166 si overíme. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené a bolo to zamietnuté. 164 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 11 za, kompromis 11 za, proti zdržali sa prijatí. 167 za. To si overíme, 167. Hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 168 za. Proti. To si overíme tiež. Hlasujte. Hlasovanie ukončené. Prijatý. 172 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 176 za, proti, zdržali sa prijatí. 179 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 176 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 185 za, proti, zdržali sa zamietnutí. 182 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis 12 za, proti zdržali sa prijatí, 184 za, proti, to si overíme, 184 si overíme, hlasujte prosím. Hlasujte. Každý zahlasoval? Dobre, schválený. Áno, je schválený Kristian 188 za, proti, 188 za, proti, zdržali sa schválený. 190, e, ústny pozmenujúci návrh, teda nie je žiadny ústny pozmenujúci návrh. Takže za, proti, overíme 190. -ku. Nikto nenamietal, ak Namietate, nech sa páči, povedzte, že namietate. Niekto namieta? Zdá sa, že nie. Dobre, poďme hlasovať. Je tu námietka? Áno, S a D je proti. Takže ak máte námietku, ústny pozmeňujúci návrh je na vašom hlasovacom zozname, takže dajte vedieť 190, teda bez ústneho pozmeňujúceho návrhu, tak to urobíme dobre, takže z za bez ústneho pozmeňujúceho návrhu 100, hlasujeme o 190, teda za, proti. V každom prípade overíme 190 bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Dobre, schválený. Ak niekto námieta voči ústnemu pozmeňujúcemu návrhu, tak ho nemožno predložiť na výbore. A nemáme žiadne, žiadne väčšinu, čiže jedine, že by sa pravidla zmenili. Takže postupovali sme správne. 194, 194 za, proti, zdržali sa, schválený. 195 za, proti, zdržali sa, schválený. 196 za, proti, zdržali sa, schválený. 197 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 200 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 201 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 203 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, overíme. Nie, za. Dobre, schválený. Prepačte, schválený. 204 za. Môžeme overiť 204. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. Nie, zamietnutý. Prepačte. Zamietnutý. 205 za, proti, schválený 206 v dvoch častiach. Nie je tam ústne pozmeňujúci návrh EPP. Namieta niekto voči tomuto ústne pozmeňujúcemu návrhu? Namietate. Dobre, takže nemožno mm, návrh zmeniť. Čiže hlasujeme o 206 tak ako sa predkladá za, proti, overíme čiže 206 overíme bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Otváram hlasovanie 206. Všetci hlasovali 206 kolegovia bez ústneho pozmeňujúceho návrhu, pretože bola vočem vznesená námietka. Končím hlasovanie. Schválený. 207 za. Overíme Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 208 za, proti, overíme 208. Otváram hlasovanie. Každý hlasoval. Končím. Zamietnutý. 209 za, proti, zdržali sa. Môžeme overiť 209. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a návrh bol schválený. 210 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa schválený. 200 212 mm, schválený, 213 za, proti, zdrali sa schválený, 214 za, proti, zdrali sa schválený, 215 za, proti, zdržali sa. Overíme 215. -ku. Končím hlasovanie. Schválený. 216 za, proti, zdržali sa. Schválený. 217 za, Overíme 217. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. E, citácie. E, Pozmite číslo 1. Za, proti, zdržali sa schválený. 2. Pro, schválený. 3. Za, proti. Overíme 3. Otváram hlasovanie. hlasovanie. Číslo 3, číslo 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 4 za. Proti zdržali sa schválený. 5 za. Proti zdržali sa zamietnutý. 6 za. Proti zdržali sa zamietnutý. 7 za. Proti zdržali sa schválený. osmička. Nie, ten je ten istý ako predchádzajúci. Čiže všetky sú identické. Pozmeňujem číslo 10 za, proti, zdržali 10 za, proti, zdržali sa, schválený. Nie, sú 9 a 10 sú identické. V každom prípade sú schválené, sú identické. 14, kompromis číslo 14 za, proti, zdržali sa, schválený. E, číslo 14 za, proti, zdržali sa, schválený. 15 za, proti, zdržali sa, schválený. 16 za, overíme 16, otváram hlasovanie. Zahlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválený. 17 za, proti, zdržali sa schválení, 18 za, proti, zdržali sa schválení, 19 za, proti, zdržali sa schválení. Poďme k úvodným ustanoveniam. 22 za, proti, zdržali sa zamietnutí, kompromis 15 za, proti, zdržali sa schválení. Dvadsaťtrojka za, proti, zdržali sa schválení. 22 sme schválili. 22 bol, nie. Takže musíme hlasovať o 22. Všetci, e, ktorí sú za, proti, zdržali sa, schválení. 24 za, proti, zdržali sa, schválení. 26 za, proti, zdržali sa, schválení. 27 za, proti, zdržali sa, schválení. 30 za, proti zdržali sa zamietnutí, 31 za, proti zdržali sa zamietnutí, 28 za, proti... Overíme 28, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, končím hlasovanie. Schválený. 29 za, proti zdržali sa zamietnutí, 34 za, proti zdržali sa zamietnutí, 32 z, a 22, 32 e, a 33 spoločne, teda tie sú identické. Za, proti, overíme e, e, overíme 32 a 33 spoločne. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schválené. 36 za, overíme 36, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Schválený. 37 za, proti zdržali sa, schválený. 38 za, proti zdržali sa, schválený. 39 za, proti zdržali sa, schválený. 40 za, proti zdržali sa, schválený. 41 oddelené hlasovanie na žiadosť EPP, takže k prvej časti 40 za, proti, zdržali sa schválená, Druhá časť 41 za, teda druhú časť e, overíme, otváram hlasovanie. 41, druhá časť. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Schválený. 42 za, proti, zdržali sa, schválený. 44 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 16 za, proti, zdržali sa schválení. Teda teraz k stanovisku Trua. Možno, že ešte máme o pár veciach e, zahlasovať. E, za, proti, zdržali sa. Môžeme si overiť. Mm, Čiže úvodné ustanovenie C výboru druhá. Takže ide o podvýbor druhá a je to k úvodnému ustanoveniu C. Vy máte chybu na zozname? Dobre, takže obráte sa na koordinátora, on má pri sebe zoznam. Ak si želáte pp, môžete sa vrátiť na svojho koordinátora. Ak nemáte k dispozícii zoznam, už máme len tri hlasovania. Čaká nás... Môžeme, môžeme ukončiť hlasovanie a začneme znovu. Vážení kolegovia, Máme tu stanovisko druhá k tomuto stanovisku. EPP, vy nemáte hlasovací zoznam, v tom je problém. Máte koordinátora, čiže ak chcete, môžete sa na neho obrátiť, lebo môžete sa riadiť e, tým, ako on hlasuje. Dobre, takže úvodné ustanovenie C, všetci, ktorí sú za, proti, zdržali sa, schválený. D, za, proti, zdržali sa, schválený. E, za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek 2 za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek 11 za, proti, zdržali sa, schválený. Ešte zo pár máme 15 za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek 16 za, proti, zdržali sa, schválený. Odsek 20 za, proti, zdržali sa, schválený. 21 za, overíme 21 21 e, stanoviska 2, Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. A bol schválen. Čiže teraz máme stanovisko ako celok. Čiže budeme hlasovať menovite o celom stanovisku v znení neskorších úprav. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie bol, Taliansko bolo schválené. Trenci sa zdržali 42 za, proti, čiže 24 za, 5 proti. Vážení kolegovia, môžem ešte odovzdať slovo pani Švíske? Prepačte, kolegovia, poprosím vás. Ďakujem, Linda. Vieš, že Linda a ja sme boli spolu spravodajkyňami a bol tam zo pár nedorozumení, e, nielen medzi dvomi skupinami, ale medzi aj ďalšími skupinami a ich stanoviskami. Um, my, ja sa zdržím, ale využijem pravidlo 52a, aby som predložila svoju pozíciu. No a poinformujem vás, o čo ide. Viete, že to bola, to bola správa o implementácii a po prvom roku fungovania sme zaznamenali isté pozitívne trendy, pokiaľ ide o plán. No a my ako EPP a ja ako spotrebekňa sme, e, sme uvítali tie štyri tematické piliere, ktoré sa týkali podpory um, hospodárskych a prepačte, predsednička prerušuje. Kolega, poprosím vás, e, utište sa. Um, prosím, počujete, ak si neželáte počúvať, opustíte miestnosť. Mm, ako som povedala, vítame tie štyri tematické piliere, podporu ekonomických a sociálnych práv a podobne mm, posilňovanie pozíciu žien a dievčat a e, vítame aj to, čo bolo uvedené ohľadne inštitucionálnej kultúry. Moja skupina podporuje odporúčania s cieľom ktorých je ďalšie spoletňovanie nástrojov, ale zároveň konštatujeme, že je príliš skoro na to, aby sme mohli vyhodnotiť jeho dosah alebo aby sme kritizovali komisiu. Okrem toho som presvedčená, že, Euró- že správa Európskeho parlamentu by, by, sa, by sa mala zacieliť na realizáciu tohto plánu, ale nedokážem podporiť eh, na zmeny, zmeny Eh, ideologickej povahy a, a pokiaľ zároveň ani zmeny rozvojovej pomoci pre tretie krajiny a ani rozpočtové zmeny, pokiaľ ide eh, o jednotlivé požiadavky, ktoré sa týkajú bezpečného preženia tehotenstva a tak ďalej. Dovolte mi opätovne zdôrazniť, že využijem pravidlo 52a a že následne predložím e, menšinovú pozíciu, pokiaľ ide o túto správu. Ešte raz chcem poďakovať Linde McEwen. Mm, spolupracovalo sa nám veľmi dobre, ale jednoducho s niektorými ďalšími kolegami sme, nedokázali, mm, sme sa nedokázali dopracovať ku kompromisu. Predsednička, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, každý poslanec má právo tak učiniť Čiže vy predložíte sekretariátu prílohu k vysvetľujúcemu vysvetľujúcemu vyhláseniu v správe. Takže ďakujem veľmi pekne. Mm, to končím tento konkrétny bod a môžeme teraz prejsť k ďalšiemu bodu, bodu číslo 14 mechanizmus e, civilnej ochrany únie, mechanizmus únie v oblasti civilnej ochrany. Mm, takže poprosím kolegov, ktorí si želajú teda opustiť miestnosť, nech sa páči. Ďakujem kolegom z výboru FAM, ďakujem, že sa k nám pripojili a ďakujem aj pani Sivke. Takže dvojminútová prestávka.